La seduta. Vážení kolegovia, otváram zasadnutie. Vážený pán poslanec Anderson, mali ste technickú poznámku k rokovaciemu poriadku a k priebehu rokovania. Nech sa páči. Anderson, Anderson máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno vám všetkým. V prvom rade sa veľmi ospravedlňujem. Viem, že to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, ale chcela som poukázať na jednu vec a síce, že rozhodnutie o odložení hlasovania minimálne pre našu delegáciu je zásadný problém, najmä z toho pohľadu, ako to vnímajú eh, voliči v Európe, ktorých táto téma veľmi znepokojuje